zoznam od EPP, SAD a EKR sme dostali návrhy nominácií do delegácií a výborov. Ak nebudú znesené výhrady do schválenia zápisnice, tieto nominácie budú